Je tu dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Strednou Afrikou. Nech sa páči, pán Martin, máte slovo. Thank you very much, President. Good morning. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno. Ide tu o dohodu o hospodárskej spolupráci, v rámci ktorej zaznamenávame krok dopredu. My sme si stanovili tri kritéria spolu s komisiou a čo očakávame od tejto hospodárskej dohody. Chceme, aby dohody boli kompatibilné, aby sme podporili regionálnu integráciu. A táto dohoda o hospodárskej spolupráci je možno veľkým príspevkom, pokiaľ ide o tento cieľ. Cameron sa stáva e, kompatibilný, pokiaľ ide o naše požiadavky a pokiaľ ide o prístup do trhu, pokiaľ ide o zmeny a úpravy aj vo vzťahu ku e, záveru preferencií, obchodných preferencií, ktoré vlastne koncom oktobra končia. Takže my, nám sa podarilo zabezpečiť, že Kamerun sa stal kompatibilný, pokiaľ ide požiadavky VTO. Pokiaľ ide o druhý cieľ, Kamerun nie je LDC, ale treba povedať, že veľké množstvo populácie stále žije pod úrovňou chudoby a toto dohoda o hospodárskej spolupráci síce nerieši túto situáciu v plnej miere, ale myslím si, že sa tu posilnia snahy, cieľo, ktoré sú stanovené v kontexte dohody z Kotonu, pokiaľ ide o rozvoj. Takže ja by som to hodnotil skutočne veľmi pozitívne, ale ide tu predovšetkým o to, že parlament sa snaží podporovať regionálnu spoluprácu Kamerún je iba jednou z krajinou, pokiaľ ide o tento región, ktorý e, sa rozhodol podpísať túto spoluprácu. Chcel by som povedať, že ostatné krajiny Strednej Afriky, ktoré sa rozhodli nepodpísať alebo nepridať sa k tejto iniciatíve, treba povedať, že oni už teraz majú bezcolný prístup na európsky trh a jednoducho v kontexte tejto dohody o spolupráci nevidia žiadnu pridanú hodnotu. Možno, že to nie je správne hodnotenie z mojej strany, ale ja si myslím, že my, Európska únia, sme vyhodnotili situáciu správne v tomto kontexte. Vysvetlili sme, konkrétne pravidlá a čo očakávame, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, ale rovnako sa nám podarilo ponúknuť aj dostatočné vysvetlenie, pokiaľ ide o tie benefity týkajúce sa liberalizácie. Ale nehovorili sme ešte o tom, ako táto dohoda hospodárskej spolupráci by mohla byť využitá na rozvinutie už existujúcich politík z oblasti, ktoré sú stanovené v eh, v dohode o kotonu, z kotonu. A pokiaľ ide o tie odporúčania, ktoré boli predstavené. Chcel by som v tomto kontexte spomenúť jednu otázku, ktorá sa netýka konkrétne e, tejto dohody, ale keď hovoríme o štáte ako Kamerun, tak to nemôžeme vynechať. Ide to predovšetkým o otázku práv komunity LGBT. Ja som znepokojený, že diskriminačná legislatíva, ktorá bola v Kamerone predpísaná, e, trestný zákonník 347, e, kde sa hovorí o penalizácii e, až na úrovni 5 rokov väzenia. E, osôb, ktoré sa hlásia ako komunite LGBT, je jeden z najprísnejších zákonov ktorý na svete máme. Viaceré mimovládne organizácie na to poukázali. Ja si nemyslím, že to je síce dôvod na odmietnutie tejto dohody o hospodárskej spolupráci, ale je to otázka, v rámci ktorej by sme mali riešiť predovšetkým uh, náš prístup k tomu, ako vyžadúvame uh, dodržiavanie základných ľudských práv a dúfam, že uh, tento parlament odsúhlasí túto ten, dohodu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz v mene eh, komisie vystúpi pán komisár Pivák. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslanky, ja by som sa chcel poďakovať pánovi Martinovi za to, že predložil túto dohodu s Kamerunom. Táto dočasná dohoda je prvým krokom, pokiaľ ide o vytvorenie regionálneho partnerstva o obchode a rozvoja medzi Strednou Afrikou a Európskou úniou. Vďaka tejto dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve Kamerun bude mať e, prístup na európsky trh e, a toto vlastne trvá už v roku 2008, kedy bola táto dohoda dohodnutá od roku 2007. To bol vlastne taký kľúčový zlom pre Kamerun, a treba povedať, že Európska únia pre Kamerun momentálne najväčší obchodný partner. Exporty Kamerun od Európskej únie sa týkajú produktov, ktoré nie sú pokryté schémou, e, preferenčnou schémou, ako napríklad alumínium alebo banány, alebo ktoré by jednoducho boli do istej miery pokryté e, schémou preferencií. Pokiaľ ide o rokovania s našimi stredoafrickými partnermi, snažíme sa vyrokovať komplexnejšie hospodárske dohody a očakávame väčší pokrok v budúcich mesiacoch. Pokiaľ je regionálnu dohodu, táto nahradí dočasnú dohodu, ktorá ako tu vlastne je e, je to tu vlastne naznačené, má to byť e, taký prvý krok, takže Európsky parlament e, je informovaný v tomto kontexte o tých najnovších e, vývinoch tejto situácie. Ide tu o určitú snahu apelovať na Kamerun, aby sa tento proces e, v budúcnosti ešte ďalej prehlbil sme skutočne radi, že sú tu dialógy ohľadne posilnenia regionálnej spolupráce. Tie hlavné výzvy, ktoré tu máme, sú tie, že krajiny ktorých sa, tohto regiónu vlastne momentálne nevnímajú, nevnímajú e, ne, sa snažia predovšetkým sústrediť na potenciál externých trhov, to znamená nie tých trhov, ktoré sa týkajú vlast týchto krajín je to určitá príležitosť, že by sa nám mohlo podariť dohodnúť a vyrokovať dohodu, pokiaľ ide o navýšenie a podporu e, rozvojovej pomoci a týmto spôsobom vlastne pomôcť aj hospodárskej situácii týchto krajín. Momentálne tieto krajiny ešte nie sú dostatočne ambiciozne, pokiaľ o regionálne dohody o hospodárskej spolupráci. Pokiaľ ide o demokratizačné zmeny, e, bolo to tu správnym spôsobom aj naznačené, musíme na úrovni politického dialogu klásť dôraz na dožiavanie ľudských práv a spolupracovať aj s, hospodár- e, s občanskými e, organizáciami. Boj proti korupcii a podpora ľudských práv, predovšetkým práv žien, ako aj práv komunity LGBT sú kľúčové v tomto kontexte. Sú tu aj ďalšie problematické otázky ako napríklad obchodovanie s ľuďmi a práva minorít. Treba skutočne klásť veľký dôraz na tieto otázky. My si uvedomujeme, že naše vzťahy s Kamerunom treba vnímať v kontexte dlhodobej vízie, v rámci ktorej sa naše partnerstvo má aj ďalej rozvíjať, aby sme skutočne vychádzali z plnej implementácii základných ľudských práv a my si uvedomujeme, že tento proces je kľúčový a treba spomínať tieto otázky aj v rámci našich ďalších rokovaní a dialogov, ale uvedomujeme si, že by to nemalo stať v ceste, pokiaľ ide o podporu tejto dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve s Kamerunom, pretože ja si myslím, že toto podporuje aj náš prístup, pokiaľ ide o posilnenie otázky ľudských práv v tejto krajine samotnej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. V mene výboru DV teraz dostane slovo pani Sargentini. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Navrhujem výboru pre, teda mene výboru pre rozvoj, aby neprijal, neodporučil e, túto dohodu EPA. To sa mi nepodarilo. E, ja som si teraz vypočula slova e, Davida Martina. E, povedal, prečo nie je táto dohoda dokonalá. Povedal aj, že neslúži a nepodporuje regionálny obchod. Preto mám dojem, že každý vie, prečo to nie je dobré riešenie pre Kamerún, ale jednoducho preto, že momentálne nepoznáme nič lepšie, tento text potrebujeme Krútime sa, myslím, e, v kruhu. A hovoríme áno iba preto, že si želáme, aby Kamerún naďalej dovážal naše produkty bez cieľ. Prečo si to želáme? Chceme jednoducho mať prístup na trh v Kamerune. No, tým, že sme pozmenili určité pravidlá, je to všetko ešte komplikovanejšie pre rozvojové krajiny. My, Európania, konáme inak voči e, rozvojovým krajinám, ktoré to inak cítia. My ich, tak povediac, nútime k takýmto hospodárskym dohodám. Nazývame to partnerstvo, znie to trošku e, e, ako rozvojová politika, ale v skutočnosti ide o to, aby sme mali odbytište pre naše produkty. Mm, v skutočnosti nám nejde o podporu e, krajín v Karibiku, Afrike alebo Tichomoria. To je naozaj veľmi smutné. Ďakujem. Teraz e, budeme e, mať kolorečníkov v v mene politickej skupiny. Vidím tu pána Šťastného, ktorý mal vystúpiť za politickú skupinu EPP ani kolegu Cortez Lasta, takže poprosím kolegu Rinaldiho o eh, mene politickej skupiny ALDE. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka, pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. Toto je maličký, ale dôležitý krok na definovanie obchodnej politiky s krajinami AKT. Eh, skúsme rekapitulovať trošku eh, to, čo nám eh, v týchto mesiacoch išlo. Reformovali sme naše úpravy a sústredíme sa pritom na tie najchudobnejšie krajiny v rámci hospodárskych dohôd. Monitorujeme tieto dohody a takisto aj dočasnú dohodu s Kamerunom Všetko to prebieha naozaj pomaly. Rokovania sa začali v roku 2002, ešte stále e, máme tu dočasnú úpravu. Chcel by som sa okrem toho spýtať komisára, či by sa nám e, vedel vyjadriť aj k e, otázkam dátumu ratifikácie dohody s Kamerom. Ale veci sa predsa len hýbu ďalej. A myslím si, že je vhodné investovať do Ehm, pre, presviečania oboch eh, strán eh, Európy aj krajín AKT, že táto cesta, na ktorú sme sa vydali, je naozaj správna, ehm, že je to to, čo treba robiť v 21. storočí, teda eh, znovu definovať naše vzájomné vzťahy. Niektorí, niektorí sú skeptickí, pokiaľ ide o názory na e, túto dohodu. Miestni podnikatelia sú e, e, z časti za, z časti proti, podľa toho, s kým sa rozprávate. Parlament je z rozhodovacieho procesu do veľkej miery vyčlenený, toto nám všetko nepomáha. Preto, myslím, potrebujeme naozaj investovať do, verejných, do verejnej mienky, organizovať semináre, stretnutia, na ktorých by sa informovali ľudia, ktorých sa táto dohoda týka a ktorí z nej môžu najviac profitovať. Keďže som členom výboru pre obchod, žiadal som o zorganizovanie podobného stretnutia aby jednotlivé zúčastnené strany boli lepšie informované o možnostiach, ktoré sa im e, do, dohodou naskytujú. Tiež je dôležité, aby e, krajiny, ktoré podpisujú tieto dohody, e, sa naozaj aj vo svojom vnútri snažili zabezpečiť, aby všetci mohli mať prístup k prínosom takýchto dohod. Súvisí to aj s bojom proti korupcii, Ďakujem. Ďakujem, pán Rinaldi. Teraz by som chcela udeliť slovo pánovi Kortisovi Lastrovi za skupinu Ruských socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsedníčka. Tieto rokovania eh, neprebiehali správnym smerom. Po šiestich rokoch rokovaní komisia eh, eh, stále sa snaží e, rokovať ďalej a pritom zabúda na to, aby začlenila do rokovaní tých najdôležitejších e, aktérov ako parlamenty. Stále znova sa potom vracia k nám na plénum a je jej pomerne jedno, keď jej povieme, že e, by malo ísť naozaj o dohodu pre rozvoj a nie pre obchod a preto by sa mali viac Eh, posilniť regionálne dohody a eh, takisto aj eh, vstupy krajín AKT do procesu. A teraz pani Keller za zelených. Ak to nefunguje, môžete použiť mikrofón vedľa. Dank. Die EU... Ďakujem pekne. can take another mic. Môžete použiť eh, aj mikrofón pri vedľajšom mieste. Nech sa páči. <laughs> OK. Uh... <laughs> Thank you. Ďakujem pekne. No už s touto prechodnou dohodou sa oslabuje celý región Strednej Afriky a susedné krajiny hospodársky sa od seba trhajú. Európska únia je najväčším donorom e, rozvoju spolupráce, ale k sa úspešnej spolupráci, e, ktorá pomôže ľuďom nájsť východisko z chudoby, patrí viac ako peniaze, e, priority, potrieb partnerskej krajiny a ďalšie veci k tomu patria a tiež otázka podpory regionálnej spolupráce. Táto dohoda regionálnej spolupráci však vôbec nepomôže. A táto dohoda je aj proti iným princípom koherentnej politiky a rozvoja. Nie je to nič iné ako len skrytá dohoda o voľnom obchode. A investície z Európskej únie by mali byť posilnené. Záväzná dohoda o sociálnej zodpovednosti podnikov, to v tejto dohode chýba pričom v popredí by mal byť práve rozvoj a nie obchodné záujmy Európskej únie. Je tu o boj proti chudobe, o rozvojovú spoluprácu a naše obchodné záujmy by mali dať priestor záujmom rozvojovej spolupráci. My zelení sme hlasovali proti tejto dohode tak, vo výbore pre rozvoj, ako aj obchod. Urobíme tak aj na pléne a žiadam a prosím všetkých kolegov, aby sa ešte raz pozreli, ktoré argumenty hovoria za to, aby e, argument bol posilnený v rozvojovej spolupráci, pretože toto e, podľa nášho názoru tento cieľ nesplňa. Ďakujem veľmi pekne, pani Keller. A teraz slovo dostáva pán Scholz e, z GUE. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, viete, že naša politická skupina stratégiu komisie o rokovaniach o hospodárskych partnerských, partnerských dohodách od začiatku vníma veľmi kriticky. A aj táto dohoda, ktorá je predložená na ratifikáciu, to dokazuje. A vy sa odvažujete predstava túto dohodu ako dohodu s, so Strednou Afrikou. Avšak Kamerun je jedinou krajinou, ktorá to podpísala. Všetky ostatné krajiny v regióne sa rozhodli, e, že táto dohoda by bola pre nich nevýhodná. E, krajiny už sa nechcú nechať nútiť v plnej miere otvoriť trhy. Vo všeobecnosti e, dohody o hospodárskom partnerstve nepodporujú konkurencieschopnosti krajín a tým sílu regiónov. Dohoda s jednou krajinou tú regionálnu integráciu ešte viac ohrozuje a ešte absurdnejšia situácia, pretože e, my by sme mali e, podporiť túto dohodu, aby kameru nestratil e, prístup na európske trhy a to kvôli postupu komisie a EPP. No a teraz je jasné, aké bolo toto rozhodnutie chybné a mali by sme vypočuť výbor pre rozvoj a nariadenie stiahnuť. Naša skupina bude hlasovať proti tomuto, proti tejto správe. Je to zlé pre región, pre Kamerun, je to zlé pre nás, pre vnímanie Európskej únie vo všetkých krajinách AKT. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa prejdeme k ďalším rečníkom a ako prvý dostáva slovo kolega Kačmárek. Nech sa páči na dve minúty vážená pani predsednička, e, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V minulosti preferenčný prístup na európske trhy neznamenal pre tieto krajiny rast ani dodatočnú integráciu. Jednostranné obchodné preferencie neboli v súlade s princípom nediskriminácie v rámci VTO. V roku 2007 sa jasne preukázalo, že vyjednávanie týkajúce sa nových komplexných dohôd o hospodárskom partnerstve, ktoré sme začali v roku 2002, nestihneme ukončiť do konca roku, čo bol moment, kedy, kedy prestalo platiť to, čo VTO ustanovilo ako výnimku z obchodných vzťahov a čo malo platiť do konca roku 2007. No a tak sa našlo východisko, že sme začali uzatvárať tzv. prechodné e, dohody o hospodárskom partnerstve, čím sme si zaistili súhľad z VTO. No a Kamerun to stihol. V podstate bol jedinou z krajín e, Strednej Afriky. Ale táto zmluva bude platiť len vtedy, keď to ratifikuje Národné zhromaždenie, čo sa nestalo. Ostatné krajiny Strednej Afriky, s výnimkou Konga a Gabonu, ktoré majú iný všeobecný systém preferencií od 1. januára 2008, to sú tie, tak e, ostatné krajiny sú veľmi málo vyvinuté a tie majú úplne neobmedzený prístup na trh v rámci programu všetkých krajín zbraní Takže táto prechodná dohoda je síce určitým krokom s cieľom regionálnej integrácie, avšak to by sa malo týkať celého regiónu Strednej Afriky. A Stredná Afrika sa musí tiež politicky zaviazať eh, k ďalším opatreniam. Ďakujem pekne a slovo dostáva kolega Kašman. Ďakujem pekne, presednička. Ja chcem poďakovať Davidovi Martinovi za jeho prácu Avšak súhlasím so ostatnými, ktorí kritizujú tú dohodu, ktorá narúša regionálnu integráciu. E, je to podpísané len z jednou krajinou Strednej Afriky, no a pôvodný cieľ je pôvodný cieľ týchto dohôd je podporovať regionálnu integráciu, takže neviem, ako bilaterálna zmluva integráciu podporiť tiež. E, nie som spokojný, že tam nie je doložka o ľudských právach, napriek výzvam parlamentu, aby táto doložka bola súčasťou všetkých e, medzinárodných zmluv a Kamerun je jednou z krajinov, ktorá najviac postupuje proti e, skupinám LGBT. Toto musí skončiť. Napriek výhradám odporúčim, odpor, e, teda podporím odporúčanie parlamentu podporiť túto zmluvu. E, je nevyhnutné pokračovať v rokovaniach, ale trvám na tom, že takáto dohoda musí byť len východiskom k ďalším rokovaniam a dohodám so všetkými krajinami Strednej Afriky a musí sa týkať aj dôležitých eh, otázok ako ľudských práv a rozvoja a nie len, nie len eh, obchodu. Ďakujem pekne. A teraz eh, kolega Tyrulien na jednu minútu. Ďakujem pekne, predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Táto dohoda o hospodárskom partnerstve so Strednou Afrikou odporuje zásadám regionálnej integrácie niečo, to naznačuje, pretože sa týka len jednej krajiny Strednej Afriky. To je taká, ako keby jediná krajina EÚ e, podpísala dohodu v rámci alebo v mene celej Európskej únie. No a teraz ostatné krajiny Strednej Afriky túto dohodu nepodpísali, napríklad Stredoafrická republika. No a to ukazuje, že postup komisie nie je správny. Oni chcú podpísať len národnú bilaterálnu dohodu, ktorá neprináša žiadnu pridanú hodnotu a to nie je pre regionálny rozvoj dobré. Nové nariadenie o prístup na trh e, posilňuje tieto negatívne rozvojové tendencie, pretože e, termín je stanovený na 1.1.2014. E, Ďakujem pekne, pán Tyrolien. A teraz prechádzame ku Catch the Eye. Dvaja kolegovia požiadali o slovo a ako prvý dostáva slovo kolega Chultas. Ďakujem pekne, predsednička. Kamerún je jedinou z krajín Strednej Afriky, eh, ktorý, ktorý je podpísaná dohoda o hospodárskom partnerstve. Ak výnimky, ktoré podpísalo eh, VTO pre unilaterálne obchodné krajiny, eh, dohody pre krajiny AKT, eh, prejdenú, že Kamerun eh, má výhody prístupu na európsky trh, ktoré vysia s nárušením obchodu. Myslím, že treba schváliť túto dohodu, pretože by to môže byť vzorom pre ostatné krajiny Strednej Afriky, E, ktoré si myslia, že nedokážu, nie sú pripravené začať rokovanie z EÚ. Kamerou musí čo najrychlejšie ratifikovať túto dohodu, aby dokázal profitovať zo všetkých výhod. Ďakujem pekne. Pán Melcer. Pán Melcer. Vážená pani predsednička, pokiaľ ide o podporu demokracie v oblasti Strednej Afriky, tak tento boj vlastne trvá už celé 10 ročia a verejná správa je dosť neschopná a treba jednoducho pokiaľ ide o zásobovanie potravinami, e, to je takisto veľká výzva. Ak nepomôžeme, tak bude situácia ešte vážnejšia. Ak sa nám nepodarí čoskoro zabezpečiť situáciu, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším, najnudnejším, tak sa celé vieskaluje ešte viac. Je zahambujúce, že vlády v Afrike nemajú záujem ani pri takejto situácie prijať pomoc a že sú tu byrokratické prekážky, ktoré vlastne nezjednodušujú situáciu, aby sa vlastní dodávateľia dostali e, so svojimi tovarmi k spotrebiteľom. Preto treba ešte dlhšie si počkať, aby sme videli, akým spôsobom môžeme konkrétne pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár Pívák, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne, je skutočne dobre, že sa snažíme touto dohodou pomôcť a snažíme sa pozrieť predovšetkým na to, aby sme obchodné pravidlá VTO uplatnili aj pokiaľ ide o našich partnerov v Strednej Afrike. Najlepšie pre rozvoj by bolo, aby sme sa držali pravidel e, e, z dohody, ktorú máme z Dauhy. A bohužiaľ tieto rokovania momentálne zastali. Máme tu situáciu, kde tu máme určité dohody, ktoré sa týkali dohody v hospodárskom partnerstve. Musíme urobiť ďalší krok dopredu, aby sme celkom jasne situáciu objasnili a urobili všetko preto, aby sa plnili podmienky týkajúce sa právneho štátu. Ak sa pozrieme na investície, Investície musia, teda prídu do krajiny iba ak bude situácia pre investorov celkom jasná. Musíme postovať pragmaticky. Samozrejme, netreba pochybovať o tom, že by bolo dobre, keby tá hospodárska spolupráca bola na úrovni regionálnej. Treba podporiť našich partnerov v tomto smere a bolo by dobre, ak by takýmto spôsobom spolupracovali aj s Európskou úniou, pretože týmto spôsobom vlastne podporíme aj ich vlastnú situáciu. Obchod s Čínou pre Kamerún je e, v súčasnosti zohráva veľkú úlohu a bude vlastne existovať aj v budúcnosti, ale treba si uvedomiť, že je veľmi dôležité, ako vnímajú takéto dohody naši partnery. Keď hovoríte s nimi na úrovni medzi štyrmi očami, tak vlastne sa vyjadria napríklad na našom poslednom ministerskom stretnutí alebo na úrovni predstaviteľov komisie a predstaviteľov štátov, tak táto ich celkový prístup nie je taký negatívny. Nikto by nevynúcoval takéto dohody o partnerstve, ak by naši partnery neboli za to, ale vyžaduje si to celé oveľa viac času na to, aby sa to ešte ďalej rozvinulo. Ako som už povedal, ten systém, ktorý v súčasnosti máme, je právne kompatibilný so systémom VTO a preto sa musíme pohnúť ďalej. Ja očakávam, že tie očakávania, ktoré tu máme, e, sa nám, sa nám podarí dosiahnuť takúto dohodu o pár mesiacov, pretože toto je práve tá chvíľa, kde na úrovni komisia môže na úrovni komunikácie s komisárom pre obchod Africkej únie dosiahnuť určitý pokrok. A či sú tu určité problémy. Som pokiaľ ide o moju skúsenosť, vždy sa snažíme získať informácie ohľadne toho, čo sa od nás takisto očakáva. My chceme podporiť nejaké kroky, ktoré by situáciu komplikovali. Ja si však myslím, že našou snahou je pomôcť tejto oblasti a je skutočne škoda, že názov dohody o hospodárskom partnerstve má takú negatívnu konotáciu. My sa snažíme skutočne podporiť rozvoj tejto krajiny v plnej miere v kontexte medzinárodného obchodného systému, ktorý na svete máme. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A predtým, než teraz dám ešte slovo nášmu spravodajcovi, tak by som chcel požiadať pána, by som chcela požiadať pána Šťastného, ktorý je tu, aby sa teda ujal slova na dve minúty, ak súhlasí teda, ak súhlasí s tým pán pravda, teda nie je to normálny postup, ale nech sa páči, ak máte tu prečo sa vyjadrite. Ďakujem pekne, pani predsednička, ja som skutočne rád, že môžem. Ja som prišiel veľmi, veľmi včas, ale predsa len sa mi nepodarilo zaregistrovať o svoj príhovor včasne. Pokiaľ ide tú dočasnú dohodu o hospodárskej spolupráci, je krokom, pokiaľ ide o prehlbenie regionálnej integrácie s cieľom prijať regionálnu dohodu, ktorá by pokryla celú strednú Afriku a tento región. Ja vnímam túto dohodu ako signál, ktorý hovorí o význame obchodných vzťahov s Strednou Afrikou a regiónom v tejto oblasti. Môže to byť určitý katalizátor pre hĺbšiu integráciu so Strednou Afrikou. Bude to v prospech všetkých zúčastnených krajín. Avšak tá vízia, táto vízia môže priniesť plody iba vtedy, ak tá integrácia sa ešte ďalej prehlbí. Je celkom jasné, že tieto snahy v súčasnosti ešte sú nedostatočné a musia byť posilnené. Stredná Afrika a jej štáty musia E, dostať svojim záväzkom, pokiaľ ide o e, završenie rokovaní, pretože nedostatok regionálnej integrácie je ešte stále veľkou prekážkou, pokiaľ ide o rozvoj na úrovni obchodu. Obchod cezhraničný v tejto oblasti je relatívne malý a preto redukcia prekážok, pokiaľ ide o intraregionálny obchod, je aj naďalej prioritou. Naša skupina víta víziu Kamerunu ako novoobjavujúce sa hospodárstva do roku 2035. Je to kľúčový hráč v stredoafrickom regióne a my apelujeme na Kamerún, rovnako ako aj Gabon a rovníkovú Gineu, aby sa zhostili svoje zodpovednosti a stali sa hybnou síľou pre ďalšiu integráciu v kontexte CEMAC e s cieľom vytvorenia colnej únie. Ďakujem veľmi pekne, pán Šťastný. A teraz zostane slovo náš spravodajca David Martin. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som kolegom, ktorí sa vyjadrili formou výhrad k tejto EP, ak by to nebol taký milník, tak by som tieto obavy zdieľal. Ale našim cieľom je, aby sme sa odtiaľ to skutočne odpichli do plnej e, dohody o, o hospodárskom partnerstve. V súčasnosti treba povedať, že na výbore pre obchod sme mali aj veľvyslanca Kamerunu, ktorý zdôraznil význam tejto dohody o partnerstve. Takisto sme tu aj ministra pre obchod, ktorý takisto zdôraznil význam tejto dohody pre ich krajinu. Podľa môjho názoru nemôžeme trestať Kamerun za to, že je jediným e, nečlenom LDC, ak ostatné krajiny v tomto regióne sú členmi tejto organizácie. Treba povedať, že e, sú tu určité problémy, pokiaľ regionálnu integráciu. Ja som rád, že komisár poukázal, že e, v podstate dávame dosť veľa peňazí na to, aby sme podporili takúto regionálnu integráciu. Avšak dôvod, prečo vlastne africké krajiny uprednostňujú obchod s Európskou úniou ako medzi sebou navzájom, to súvisia s historickým vývinom, pretože ak sa pozrieme do situácie pred 50 rokmi, tak jednoducho vychádzajú z toho a našou zodpovednosťou je, aby sme podporovali takúto formu obchodu a podporovali aj regionálnu spoluprácu. Avšak chcel by som povedať komisárovi následovné a ja to podporujem a dúfam, že sa nám podarí v rámci regiónu tejto EPI e, posunúť ďalej. Tie ponuky, ktoré sme predložili, ja si uvedomujem, že nie sú dostatočné, ale predsa len tu máme tento svetý grál, pokiaľ ide o 70% deliberalizácie. VTO hovorí o liberalizácii na úrovni 80%. A ja poznám, ja viem, že ak krajiny vyrokujú iba úroveň na 75%, tak sa jednoducho nerozhodnú pre podporu takéto dohody. Ale my musíme trvať na tom, aby to bolo na rovni 80% a musíme preukázať určitú mieru flexibility. Ako som už povedal, musíme takisto hovoriť aj o tých sprievodných opatreniach. Takže nie je to iba o liberalizáciu, ale je to nový balíček rozvojovej pomoci. Takže ja podporujem, aby sme všetci boli pozitívne nastavení k tejto dohode o hospodárskej hospodárskom partnerstve. Ďakujem veľmi pekne, ctení kolegovia, táto rozpráva je ukončená a hlasovať o správe kolegu Martinu, hm, Martina budeme hlasovať teda o 12. Ďakujem pekne a teraz ďalším bodom dnešného programu je správa kolegu Kalfína. Ide tu o opakované použitie informácií verejného sektora. A teraz dostane slovo v prvom rade pán spravodajca. Nech sa páči.